Dichiaro ripresa la sessione del... Vyhlasujem našu schôdzu za otvorenú. Zasadnutie, plenárne zasadnutie bolo prerušené 21. mája tohto roku. Ešte skôr, ako schválime zápisnicu z predchádzajúcej schôdze, chcem informovať občanov, ktorí sledujú toto zasadnutie na web streamingu,